ktorá sa bude zaoberať ďalej touto vecou. Máte pred sebou program. Pýtam sa, či sú nejaké námietky, vyjadrenia k programu. Pardon, k zápisnici. Ak nie, tak je zápisnica týmto schválená. Teraz prejdeme k prvému bodu na programe dnešného popoludnia. Ide